oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a správa pána Pipera, správa o vykonávaní smernice o energetickej efektívnosti. A rozpravu otvorí kolegyňa López Bermecho ako spravodajkyňa. Nech sa páči, máte slovo na 4 minúty. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán komisár, dvaja e, tieňoví spravodajcovia, vážení prítomní, prešli asi dva mesiace, odkedy sme predložili prvý návrh správy o pokroku obnoviteľných zdrojov v EÚ. Chcela by som poďakovať ostatným politickým skupinám aj sekretariátu za to, akým rýchlým spôsobom e, e, pripravili dnešné hlasovanie. Dosiahol sa vysoký konsens právých, hoci dohoda nemohla byť e, kompletná pri hlasovaní vo výbore. Je potrebné, došlo k vyhodnoteniu tých členských štátov, ktorí nesplnia ciele 2020 obnoviteľných zdrojov v prípade, že nezmenia svoje politiky. Táto správa má aj pripraviť návrh na novú smernicu obnoviteľných zdrojov do, do, do rokov 2030, kde by boli záväzné ciele, ktoré by sa posilnili, aby sa splnili ciele boja proti klimatickým zmenám, tak ako boli dohodnuté na COP21. Rovnaký návrh je v správe o energetickej účinnosti a nie je to náhoda. Za každým, keď rozvoj obnoviteľných zdrojov má rovnaký cieľ a síce šetrenie a energetickú účinnosť, tak sa stretáva s rovnakými prekážkami v členských štátoch a Cieľom je prispieť k energetickému prechodu, k ekologickejšiemu a demokratickejšiemu modelu z oči voči oligopolom, ktoré v súčasnosti dominujú energetickému sektoru. Pán komisár, určite viete, aké politiky najviac negatívne postihli obnoviteľné zdroje a viedla ich práve e, vaša vláda. Musíme sa ubezpečiť, že podpora obnoviteľných zdrojov sú, je stabilná dlhodobo a bude protiváhou a bude sa robiť udržateľným spôsobom. Retroaktívna eliminácia podporných modelov je tvrdým úderom novým investíciám, novým generáciám. Preferenčná podpora obnoviteľných zdrojov by sa nemala spochybňovať alternatívy, ktoré podporuje EÚ v niektorých prípadoch, e, ako jadrová elektrika, energetika a tak ďalej, e, musíme ísť cestou účinnosti. Musíme demokraticky kontrolovať energetický trh z oči voči oligopolom a musíme podporovať právo na samospotrebu a posilniť mechanizmy účasti a verejného plánovania v rozvoji obnoviteľných zdrojov rovnako ako kolektívne systémy generácie, distribúcia a účinnosti spotreby, tak v elektrickej energii ako v kúrení a klimatizácii. V minulosti bola táto smernica užitočným nástrojom a mali by sme niektoré neželané dôsledky odstrániť. Musíme dosiahnuť dlhodobú udržateľnosť. Biomasa na um, pálenie alebo na iné účely ukazuje, že trh nie je vždy najlepším mechanizmom na to, ako správne využívať energetické zdroje. Dokazuje to zhabávanie pozemkov či iné negatívne fenomény. Záverom, energetický prechod nie je len technologickou výzvou, ale aj sociálnou ako hovoríme v jednom z pozmeňovacích návrhov, nemôžeme dovoliť, aby dezorganizovaný prechod e, znížil e, pracovné štandardy alebo by nevyužil potenciál tvorby pracovných miest. Preto sme zdôraznili, že treba spolupracovať so sociálnymi aktérmi a zadefinovať nový energetický model. Musíme takisto odstrániť energetickú chudobu, e, adaptovať reguláciu na trhu a umožniť všetkým základné právo, a síce prístup energii. Dúfajme, e, že dosiahneme podporu v tejto správe. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani kolegyňa López Bermecho. nasleduje ďalší spravodajca, kolega Piper, tiež na 4 minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážený pán komisár. E, dnes je skutočne pamätný deň, koná sa britské referendum. Aj tam ide o subsidiaritu, o odburávanie byrokracie a to dnes. Isté bude predmetom diskusí, dámy a páni, zlepšenie energetickej účinnosti. Je situácia prospešná pre všetky strany, pre e, životné prostredie, to znamená e, menej emisí škodlivín a CO2 pre spotrebiteľov to znamená nižšie náklady a pre energetickú bezpečnosť to znamená e, lepšiu istotu dodávok a preto je to investícia do budúcnosti Európy. Samozrejme, ak tomu budeme správne pristupovať, a výsledok doteraz sa sedí, doteraz dosiahneme hranicu úspory do roku 2020, ale to nie je len vďaka európskej regulácii, ktorá sa všade neaplikuje správne, ale aj Eh, hlavný, hlavne vďaka vlastným záujmom eh, podnikov a spotrebiteľov a za to ďakujem občanom a podnikom Európy. Európska environmentálna bilancia je úspechom sme majstrom sveta pri úspore energie pri využívaní obnoviteľných zdrojov a e, za to však spotrebitelia a podniky platia vysokú cenu. Poprvé, e, ceny elektrické energie patria k najvyšším na svete. 10, alebo teda ukazuje e, sa tu investície. Priemysel v Európe bojuje o prežitie. Investuje sa už len mimo EÚ. E, byrokracia je obrovská ekodizajn, ETS, znižovanie výfukových plynov, smernica o budovách a tak ďalej. To všetko, samozrejme, každý legislatívny akt je odôvodnený, avšak uh, zanedbávanie, zanedbávame uh, ich súčinnosť. Sú, je tu veľa nedostatkov, nedostatok E, napríklad nízke ceny energetických certifikátov a certifikátov za emisie, dámy a páni, tak toto ďalej nemôže pokračovať. Ja som na príklade smernice o energetickej účinnosti na to upozornil a som rád, že mnohé body v smernici ostali. Totiž, že ideme viac e, smerom inovácií pre účinnosť a nesmieme tlačiť len na úspory Flexibilita smernice musí zostať zachovaná tak, aby členské štáty mali stimuli na nové investície a tiež nevyhnutnosť koherentnej legislatívy sa minimálne naznačuje. Väčšina v parlamente, alebo v tomto sa s väčšinou v parlamente zhodneme. Ja však ako spravodajca nikdy eh, nepodporím 40 percentný 40 záväzok úspory energie. Nejde tu tu efektivitu, ide o zákaz spotreby energie, dámy a páni. To by sme mohli urobiť, ak by situácia v Európe bola zlá. Ale fakty hovoria iným, inými, inými, inou rečou. Znížili sme emisie skleníkových plynov, hrubý národný dôchodok Európy sa výrazne zvýšil 25 z 25, o 25 nižšie emisie priniesli o 50 vyššie zisky. Ak to nie je efektívna súvaha, už neviem čo, kto chce teda 40-percentný zákaz, úplne prekrúca skutočnosť. No a preto ešte raz chcem požiadať kolegov v SAD a medzi liberálmi, e, podporte náš pozmeňujúci návrh, ktorým sa snažíme o cieľový koridor 30 až 40 ale nejako e, záväzný, ale ako orientačný my chceme ľuďom a podnikom dať opäť dôveru Európska únia, environmentálny majster sveta a chceme im pomôcť pri budovaní tejto pozície. A ďakujem pekne, ďakujem tiež tieňovým spravodajcom, asistentom a sekretariátom. Ďakujem pekne, kolega Píper. A v mene komisie vystúpi komisár Arias Kanete. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, dámy, páni. Som rád, že som tu dnes medzi vami, aby som sa zúčastnil rozprave, ktoré sa týka dvom najvýznamnejším pilierom EU, obnoviteľné zdroje a energetická politika. To, že sa im venujeme zároveň, tak poukazuje na významnú úlohu, ktorú oba zohrávajú pri plnení klimatických cieľov COP21 Rozpráva prebieha vo vhodnom momente, keď dokončujeme revíziu legislatívy o energetickej účinnosti a obnoviteľných zdrojoch, ktorá sa ukončí v druhej polovici roka. Ďakujem obom spravodajcom za ich vynikajúcu prácu na týchto iniciatívnych správach. Správa pán Pieper o energetickej účinnosti. Pripravujeme revíziu smerníc energetickej účinnosti a energetickej účinnosti na budovách. Cieľom je stanoviť záväzne záväzné ciele do roku 2030 a ubezpečiť sa, že máme rámec a opatrenia, aby sme ich dosiahli a sústrediť sa predovšetkým na budovy, tak dávame prioritu sektorom, ktoré majú najväčší potenciál úspor. Budeme brať do úvahy v príprave revízii e, tieto body Súhlasím e, so správou Píper, že je potrebné systematicky začleňovať princíp energetickej účinnosti v našich energetických a klimatických politikách. Európa potrebuje explicitný cieľ do roku 2030, ktorý bude v legislatíve bude to dôležité, ak chceme vyslať pozitívny signál investorom a zákonodarcom a ak chceme podporovať dlhodobé investície, ktoré potrebujeme, aby sme splnili naše ciele. Pre revíziu energetickej legislatívy musíme ísť ďalej, než je tento cieľ a musíme brať veľmi vážne plnenie tejto legislatívy. Rád by som zdôraznil to, že revízia smernica o energetickej účinnosti sa bude venovať článku 7 povinnosti úspor Posledné vyhodnotenie hovorí, že členské štáty pristúpili k tejto politike seriózne, prijali opatrenia, kontrolné systémy, aby splnili ciele do roku 2020. Očakávame, že do roku 2020 tento článok priniesie asi polovicu úspery, úspor z energetickej účinnosti. Bol to teda efektívny nástroj, ale musíme ho koordinovať so všeobecným rámcom do roku 2030 aby nám pomohol splniť ambiciozne ciele z, oktobru, z oktobra 2014 e, z Európskej rady. Energetická účinnosť budov je to tiež sektor s obrovským potenciálom kľúčový nie len kvôli cieľom, ale aj kvôli tomu, aby sme riešili energetickú chudobu, znížiť faktúru za elektriku a rovnako znížiť rizika pre, zdrevia, pre zdravie Revízia smernice sa bude venovať práve týmto cieľom. Rád by som poďakoval spravodajcovi, že tieto významné body začlenil do svojej správy a my budeme veľmi úzko spolupracovať na príprave týchto legislatívnych návrhov. Tiež je dôležitá revízia smernice o obnoviteľných zdrojoch. Táto smernica dobre fungovala. 16 miery obnoviteľných zdrojov vo, finálnom, vo finálnej spotrebe energii v roku 2014 väčšina členských štátov ide dobrým smerom k splneniu cieľov 2020. Všetky krajiny okrem jednej dokonca predbehli a 9 dokonca splnilo už svoje cieľo do roku 2020. Preto sme mohli znížiť dovoz fosílnych palív a znížiť emisie a rozvinúť konkurencieschopný priemysel obnoviteľných zdrojov. Ale niektoré štáty musia zvýšiť úsilie, aby splnili tieto ciele. Plne sa sústreďujeme na implementáciu smernice o obnoviteľných zdrojoch a je to rozhodujúce a kľúčové aj pre EP. Správa správne hovorí, musíme sa pozerať aj po roku 2020. Revízia tejto smernice bude ústredným pilierom úsilí a posilní sa aj novým dizajnom energetického trhu. Mnohí z vás žiadali, aby sme predložili e, pevný právny rámec, ktorý dá stabilitu investorom a ktorý nám pomôže účinne splniť ciele. Našou ambíciou je, aby revidovaná smernica, nový energetický trh, ako aj ETS boli hlavnou hybnou silou, aby sme podporovali väčšie investície do obnoviteľných zdrojov, aby sa Európa stala číslom 1 v tomto sektore. Touto smernicou chceme e, vyriešiť mnoho obav, ktoré sú vo vašich pozmeňovacích návrhoch, ako lepšie využívať potenciál obnoviteľných zdrojov v chladení a v kúrení a ako znižovať faktúry spotrebiteľov. Snažíme sa odstrániť administratívne a inštitucionálne bariéry, ktoré oneskorujú investície v Európe. E, o čom uvažujeme? V prvom rade ciele využiť lepšie splnenie cieľov do roku 2020. Očakávame tiež na stanovenie cieľov do roku 2020 ako východisko. Ďal, tri kľúčové sú sektory nám pomôžu. Elektrika, e, kúrenie a doprava. Zdieľame naše obavy, že v doprave sme zaznamenali malý pokrok. Ďalším kľúčovým bodom je schéma podpory obnoviteľných zdrojov v našom návrhu pôjdeme smerom k trhu, ktorý bude podporovať obnoviteľné zdroje. Chceme lepší dizajn trhu, ktorý spolu s ETS, ktorý bude posilnený, e, posilní tých, ktorí idú cestou obnoviteľných zdrojov. A takisto sme vychádzali z kritérií udržateľnosti bioenergie Komisia pripravuje vylepšenú politiku udržateľnosti pre biomasa. Je to hlavný zdroj obnoviteľného, obnoviteľného zdroja energie v EÚ a snažíme sa o pragmatický prístup, ktorý dosiahne vysoké úspory a zabráni negatívny dopad e, na našu ekonomiku. Dámy a páni, záverom by som zdôraznil význam tejto rozpravy ako aj prínos EP na príprave budúcich legislatívnych návrhov. Posledný aspekt, veľmi významný na dosiahnutie cieľov. Potreba zmobilizovať investície v tomto sektore. Európsky fond pre strategické investície otvoril nové dvere, ktoré musíme inteligentne využiť. Vyzývam preto aj miestne samozprávy, aby lepšie využívali tento nástroj Záverom, komisia naozaj z hĺbky srdca ďakuje za tieto dve správy. Ubezpečujem vás, že budúcich legislatívnych návrhov budeme ambiciozni a zabezpečíme, že energetická účinnosť a obnoviteľné energie budú kľúčovým hybným motorom rozvoja našej ekonomiky a pomôžu nám e, ísť k e, cestou bezuhlíkovej ekonomiky a ďakujem EP, e, že nám pomáha na tejto ceste. Ďakujem pekne, vážený pán komisár. Teraz dostanú slovo rečníci za výbory. Nech sa páči. Pani Petír. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Gratulujem spravodajkyni k tejto správe. Európska únia je na najlepšej ceste dosiahnuť ciele, postarať sa o to, aby sme e, ušetrili energie. Robíme viaceré pokroky, ale sú tu obavy, že sú, tu bude niečo, pokiaľ ide o dopravu, nie tak, ako by sme to chceli. To súvisí s nedostatočným využívaním e, obnoviteľných zdrojov, preto očakávam, že budeme mať nový návrh od komisie obnoviteľnej energii a že tu e, budú mať perspektívu práve producenti tejto energie. Bohužiaľ, z výboru Envy odporúčania neboli zapracované do tohto hodnotenia a plné využívanie, plné využívanie e, biomasy by malo pomôcť tomu, aby bolo vytvorených viac ako 100 tisíc pracovných miest a to by mohlo pomôcť e, vidieckému priestoru. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz za regionálny obvoj dostane slovo pán Omarži. Vážený pán predseda, COP21 ukázal fundamentálnu úlohu regiónov a miest, pokiaľ ide o prechod smerom k spoločnostiam, kde sa bude produkovať menej uhlíka. Pokiaľ ide o náš výbor REGI, kohezná reforma môže prispieť k realizácii cieľov, ktoré boli stanovené pre rozvoj obnoviteľnej energie. A naša, náš výbor ľutuje, že mobilizácia v kohezných fondov pre obnoviteľné zdroje energie sa udiala iba na úrovni 0,1 pre obdobie 2007 až 2013 a, a 1,4 pokiaľ ide 2014 až 2020. Preto apelujeme na mesta a na európske regióny, aby využili všetky nástroje a zdvojnásobili úsilie, aj keď ide o ultraperiférne regióny, myslíme si, že je možné stanoviť si ambiciózny cieľ, pokiaľ ide o energetickú autonómnosť, sebestačnosť. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega. Pána Bogoviča nevidím, takže dostane slovo pán Líze. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne pánovi Píperovi eh, za vypracovanie tejto správy. Je tu veľa podobností medzi ITRA a ENVY. Chceme flexibilitu, predovšetkým pokiaľ ide o opatrenia, eh, ktoré tu boli spomenuté. Chceme možnosť plánovať, to sú súčasti tejto smernice, musí to byť predlžené aj za obdobie 2030 Mali sme tu diskusie v oboch výboroch, pokiaľ ide o cieľ. Vo výboroch sme sa vyjadrili za tých 40 Ja som za to, aby sme mali kompromis, ktorý predložilo EPP. Myslím si, že tých 40 to sme podporovali aj my, ale tie už nie sú realistické. Tieto ciele EPP vyžaduje, aby sme mali minimálne 30 a tu si myslím, že musíme apelovať na komisiu. Počúvam, že sú tu diskusie na komisie, či by sme mali ísť na 27%. Takisto aj predseda komisie som počul, že je proti tomu. To nemôže byť. Jean-Claude Juncker slúbil pred voľbou tu v Európskom parlamente, že bude minimálne podporovať 30% a čo povedal pred voľbami, to musí platiť aj po voľbách. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega. Teraz za politické skupiny dostane slovo pán Benson. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Chcel by som teda povedať niečo, pokiaľ ide o túto pokrokovú správu. Ďakujem za konštruktívnu spoluprácu. Rokovania neboli jednoduché. Medzi tými politickými skupinami tu máme väčšie rozdiely. Na jednej strane máme realistické, pragmatické krídlo, a na druhej strane sú tu zasa tí, ktorí sú menej realistickí a ktorí e, za každú cenu chcú vyš- väčšie ciele. Myslím, že si musíme uvedomiť, že vlády si stanovili pragmatické ciele, ktoré môžu, ktorým sa môžu zaviazať. 27% obnoviteľných zdrojov energie do roku 2030 to je dobrý záväzok, a pokazuje to na to, že Európska únia v tejto oblasti členským štátom tento cieľ dokáže e, na ňom trvať. Chceme o tomto texte hlasovať a chcem zdôrazniť, že EPP podporuje diverzifikáciu energetických zdrojov v Európskej únii a že udržateľnú energiu chceme dosiahnuť vo väčšom množstve. Samozrejme, tieto ciele chceme dosiahnuť Obnoviteľné energie musia byť obnovené a dosiahnuté. To vedie k väčšej udržateľnosti, konkurencieschopnosti, vytváraniu pracovných príležitostí a z dlhodobého hľadiska eh, potrebujeme konkrétne riešenia. To sa musí udiať na základe toho, čo, aká je situácia na trhu, musia sa znížiť ceny za energiu, to je veľmi dôležité pre európske podniky aj pre spotrebiteľov. Vidím, že celá paleta priorít EPP v tejto správe bolo obsiahnutých, okrem iného teda príslušnosť členských štátov, pokiaľ ide o stanovenie si vlastného energetického mixu a pokiaľ ide o vypracovanie rozumných trhových mechanizmov. Máme tu ešte celú paletu ďalších prvkov v tejto správe a pozmenujúce návrhy, ktoré považujeme za nerozumné a nerealistické a dúfam, že si stanovíme dobré ciele. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Benson. Pán Poche dostane slovo. Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predseda, vážený pán komisár, kolegovia a kolegyne. Chcem sa poďakovať za vynikajúcu spoluprácu s pánom Piperom, pokiaľ ide o správu o revízii tejto smernice o energetickej účinnosti. Táto smernica je dobrý základ pre dosiahnutie našich cieľov, aj tých ambicióznych z Paríža ale iba vtedy, ak sa odstránia nedostatky, ktoré ja vidím vo flexibilite. Výsledok je, že zaostávame, neplníme ciele a ak nebude zmena do roku 2020 energetickú účinnosť o 20% nedosiahneme. Myslím, že poslanci v ITRE ukázali, že treba efektívnejší rámec. Pár bodov z mojej strany otázka záväzných 40 v tejto oblasti. Parlament musí podporiť tento záväzok, pretože ak nie, uzavrieme, nebudeme mať väčšie úspory ani inovácie a nepodporíme nezávislosť. Ďalej, energetická chudoba. Tá nie je spomenutá v pôvodnom návrhu. Myslím, že v tejto novej správe je tam väčší priestor Správa apeluje na členské štáty, pretože sa tieto k tomu ešte nevenovali. Potrebujeme posilniť článok 7, potrebujeme ciele v rámci vnútroštátnych e, akčných plánoch. Ešte jedna otázka, pokiaľ ide o odporujúce si právne predpisy. Parlament rokuje o revízii systému obchodovania so s emisiami, to je prepojené s ďalšou legislatívou a namiesto konkurencie by tu mala byť skôr synergia. Jeden spoločný cieľ je tu a je zásadné, aby sme analyzovali vzájomné dopady, aby komisia túto situáciu efektívne riešila. Ďakujem pekne, pán Poche. Je tu otázka zo strany kolegu. Súhlasíte? Nech sa páči, pán Kristoferu. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, ďakujem. V posledných dňoch si kladiem otázku, do akej miery ciele udržateľného rozvoja v energetike súvisia živo- so životným prostredím. Rečník eh, má vypnutý mikrofón, nepočujeme rečníka. Eh, použite radšej iný mikrofón, vážne funguje. Ďakujem, pán predsedajúci. Som presvedčený, že environmentálne ciele idú ruka v ruke s energetickými, ale nemôžeme len na energetiku obmedne myslieť. Cyprus zažil bezprecedentnú e, prírodnú katastrofu, množstvo požiarov bolo v krajine, e, došlo k úmrtiu ľudí, ktorí sa snažili ktorí sa snažili utešiť tieto požiare. Rečník je znovu prerušený. Ide o modrú kartu. Už mali ste 30 minút, už ste ich prekročili. Mikrof. Chcel som sa spýtať, ako sa môžeme zmobilizovať ako EÚ, EU, európske fondy, všetci, aby sme nielen dosiahli energetické, ale aj environmentálne ciele, aby sme ochraňovali lesy a eventuálne ich znovu zalesnili, tak ako v prípade požiarov, ku ktorým došlo v Cypre. Kolega Poche, ďakujem. Už som o tom hovoril a hovoril to aj pán komisár Kanete. Súčasťou boja s klimatickými zmenami musia byť aj investície v rámci Európskeho investičného fondu. Záväzný cieľ 40 by mal prispieť k tomu, aby sa obnoviteľné zdroje viacej používali. Rečník znovu prerušený, ale neviem, čo, no, ako to súvisí e, s témou a rečníka nepočujeme. Ďakujem, kolega Poche. Teraz na 1,5 minúty kolegyňa Van Bosuit. Ďakujem veľmi pekne. Kolegyne, kolegové, dnes hlasujeme o dvoch dôležitých energetických správach. Správa o energetickej účinnosti a o ďalšej správe o obnoviteľných zdrojoch energie. A aj keď členské štáty súhlasia s cieľmi, Európsky parlament hrozí, že bude narúšať veci tým, že stanoví nerealisticky vysoké ciele. No poprvé, my sa musíme vynasnažiť používať menej energie. A v tejto oblasti existuje veľký potenciál. Približne polovica našej energie sa využíva na kúrenie a chladenie. Avšak často sa táto energia stráca oknami a dverami. Takže keď sa my budeme sústrediť na energetickú efektivitu, tak zaistíme, že občania samotní budú profitovať z investícií a z ekologickejších technológií k obnoviteľným zdrojom. Ja si myslím, že parlament by nemal predkladať námietky, ktoré sú nerealistické. Musíme byť ambiciózni, ale súčasne aj realisticky. Záväzné národné ciele, ktoré spravodajca navrhuje, nie sú realistické. Istotne niektoré členské štáty eh, budú musieť prekročiť vlastné hranice, aby splnili tieto ciele a aký je zmysel takýchto záväzných cieľov. No, musíme spolupracovať. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. A teraz na 1,5 minúty kolega Gerbrandy. Ďakujem veľmi pekne. Dovolte mi povedať dve, niečo k dvom správam, ktoré boli nedávno publikované, ktoré hovorili, že veterná a solárna energia eh, poražajú fosílne palivá. Investície boli dvojnásobné v minulosti. Dve e, veľké verejné obstarávania v Mexiku a Maroku vyhrali obnoviteľné programy. Nie preto, že by boli obnoviteľné, ale preto, že prislúbili ehm, najlacnejšiu alternatívu a ďalej. E, ďalšia správa bola o tom, že Európa prehráva v využívaní obnoviteľných zdrojov. To je veľmi znepokojujúce. Minulý rok investície do obnoviteľnej energie v Európe rastli 21 pričom investície vo zvyšku sveta skutočne prekvitali. A to je znepokojujúce. My vo svete sledujeme e, globálny e, závod, globálny pretek o čistú a lacnú energiu. To sú obnoviteľné energie vynikajúce na tom je, že to je tiež čisté. To je vynikajúci vedľajší účinok, ale hlavný dôraz je na to, aby sme mali lacnú a obnoviteľnú energiu. A to je sústredením na obnoviteľné zdroje. My nepotrebujeme konzervativizmus, potrebujeme oveľa silnejší európsky dôraz s ambicioznymi záväznými cieľmi. A ja vyzývam komisiu, keď pracujete na svojich návrhoch na september, tak prosím predložte veľmi silné, ambiciozne, záväzne ciele. Ja si nie som istý, kolega za vami, Neviem si bohužiaľ spomenúť práve na vaše meno. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Predseda, ja súhlasím s tým, čo bolo povedané. Potrebujeme reguláciu, avšak vieme, že program a projekt Nord Stream 2 naberá na sile. Ja som nedávno počul, že kancelárka Merkelová schválila tento projekt. Neznamená to, že naše sny ostanú len na papieri. A keď Nord Stream 2 sa dostane do Európy, prestajme hovoriť o, e, obnoviteľných zdrojoch. Nech sa páči, kolega. Áno, predseda, ďakujem veľmi pekne. Ja úplne súhlasím s kolegom, ja nemyslím, že Nord Stream je veľmi inteligentný projekt. A čo je ešte znepokojujúcejšie, že pokrok skutočnej energetickej únii e, spomalujú členské štáty. Máme 28 energetických únií, potrebujeme však len jednu, jednu spoločnú a e, transformáciu na čistú obnoviteľnú energiu. A to je dôraz, ktorý by sme mali v Európe klásť. Ďakujem pekne, kolega Gerbrandy. A teraz na 1,5 minúty e, nasleduje kolega Benito Ziluaga. Dobrý deň, dámy a páni. Dobrý deň, pán komisár. Skôr než budem hovoriť o energetike, tak je pre mňa naozaj milé prekvapenie, že ste tu dnes na, plene, na tom istom plene, na ktorom je e, veľmi dôležité vás pozvať a kde veľká koalícia vám umožňuje e, nevysvetliť, prečo e, sa vaše meno spomína čím ďalej, tým častejšie v súvislosti s korupciami, ktoré sú také časté pre EPP. Na budúce, keď príjete do plena, tak vás poprosím, aby ste otvorene zložili účty a odpovedali na politické skupiny a aby ste sa, e, keď sa zúčastňujete stretnutí za zavretými dverami, tak to nerozptýli žiadne obavy. V akej sa situácii nachádzame potrebujeme také konania činnosti v energetike, ktoré sú e, na výške víziev. Energetická účinnosť by mala byť záväznou prioritou pre všetky členské štáty. Potrebujeme smernicu o obnoviteľných zdrojoch, ktoré umožní vytvoriť stály rámec pre rozvoj týchto energií. Na rozdiel od toho, čo robí e, vláda mojej krajiny s e, danením pozemku. A ako sa o tom hovorilo včera v Pety, potrebujeme demokratický prechod rovnako ako energetický. Ďakujem. Ďakujem pekne, kolega. Ja by som chcel krátko prerušiť eh, rozpravu. Eh, eh, privítal prvú